pani e, baronky Eštonovej e, vo veci e, Kyrgyzska. E, nech sa páči, pani komisárka. Uh, much, have... Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda, a som veľmi potešená touto možnosťou uh, predniesť moje vyhlásenie ku Kyrgyzsku. Ako veľmi dobre viete, tá situácia v podstate sa stále mení a je dosť napätá dá sa povedať, že Kyrgyzstan naozaj pritiahol patrične pozornosť médií a ja som sledovala túto situáciu od samého začiatka a dve vyhlásenia som už urobila. Vyslala som tam delegáciu, Pierre, ktorej, na čele ktorej bol Pierre Morel a boli sme vo veľmi úzkom vzťahu počas tejto návštevy. Išlo o koordinované úsilie u Európskej únie, OSN a v a toto je úsilie, ktoré samozrejme eh, bude naďalej pokračovať. Eh, včera som hovorila eh, s kazašským ministrom zahraničných vecí a ten mi poslal také posolstvo, že ukončil svoju úlohu rezignácia prezidenta na základe článku 50 súčasnej ústavy a jeho odchod z krajiny je niečo, čo Eh, sa očakáva a eh, očakáva sa aj to, že to zníži vlastne toto napätie v tejto krajine, ale my samozrejme musíme zabezpečiť bezpečnosť a verejný poriadok. Zatiaľ však násilie naďalej pokračuje. Eh, správy, ktoré sme dostali včera, hovorili o tom, že minimálne 5 ľudí bolo zabitých v tých, pri týchto vzburách. Znovu nastolenie práva a poriadku musí byť prioritou. Občania musia v Kyrgyzsku naďalej žiť E, svoje životy bez toho, aby sa museli báť o život. A druhá záležitosť sa týka e, dočasnej vlády. I keď e, prezident Bakiev rezignoval, bude potrebné vypracovať plán, ako sa znovu vlastne dostať do takej etapy, kde bude znovu nastolené právo. A práve z toho dôvodu v podstate by sa mali tieto veci rozhodnúť v referende, pre, mali by sa konať prezidentské e, voľby a parlamentné voľby. Čo je pre nás e, potešujúce v tomto kontexte je, že tento ústavný proces je vlastne inkluzívny a participatórny. E, zástupcovia všetkých strán a všetkých etnických skupín by mali prispieť k novému návrhu ústavy predtým, ako táto ústava prejde referendum. Môžem, vážení členovia parlamentu, vám povedať, že e, to, čo e, zatiaľ vidíme, je povzbudzujúce a budem e, o tomto diskutovať s ministrami zahraničných vecí v pondelok v Luxembursku. Samozrejme, že je to krajina, ktorá sa chce vrátiť späť k demokracii a my budeme ochotní v tom prípade naozaj poskytnúť technickú a finančnú podporu. Spolu s Radou Európy sa budeme snažiť pomôcť v práci pri ústavnej reforme a pri modernizácii týchto vecí. Samozrejme, že veľmi dobre vieme, že existuje značný priestor na to, aby bol dosiahnutý istý pokrok. EÚ samozrejme pracuje na istých modalitách v nadväznosti na monitorovanie volieb a spolu s e, ľudom Kyrgyzska sa budeme snažiť e, znovu, naložiť, znovu nastoliť demokraciu a o, de, demokraciu. Snažíme sa samozrejme riešiť akékoľvek komunitárne eh, potreby, ktoré by mohli eh, tieto udalosti vytvoriť na základe informácií, ktoré dostávame z našich, od našich partnerov, ktorí sú priamo v teréne, od Červeného kríža a eh, od ľudí z rozvojového programu OSN. Tvrdia, že to budú asi skôr ehm, veci, ktoré sa týkajú liekov, ktoré budú potrebné lekárskej pomoci. Samozrejme, že je eh, potrebné eh, presadzovať ľudské práva a eh, takisto bojovať veľmi tvrdo proti chudobe. Samozrejme, že je tu potrebné, aby ľudia skladali účty a aby bola znovu nastolená spravodlivosť. Mnohí ľudia zomreli v nadväznosti na strelby, ku ktorým prišlo v Biškeku my potrebujeme samozrejme jasnosť, potrebujeme vlastne vedieť, čo sa stalo, kto za to zodpovedá a čo je potrebné urobiť na to, aby sme sa v podstate vyhli tomu, že by sa takéto vážne veci zopakovali v budúcnosti. A nakoniec, ako nám e, ukázala súčasná kríza, existuje tu priestor pre e, demokratické reformy. V Kyrgyzsku bohužiaľ e, zlá vláda a nedostatočné reformy zapričnili práve takéto násilie. A práve takéto um, násilie a bezprávie, ktoré potom nasledovalo, v podstate zhoršili situáciu. A práve z toho dôvodu buď sa budeme snažiť riešiť potreby a dnes samozrejme budem veľmi rada, keď si budeme môcť vypočuť názory uh, vážených členov parlamentu v nadväznosti na túto záležitosť. A teraz dávam uh, slovo pánovi Brokovi na dve minúty. Vážená pani podpredsednička, vážené kolegyne a kolegovia, veľmi pekne vám ďakujem za zhodnotenie situácie a skutočne e, považujem takéto zhodnotenie za správne a som presvedčený, že je potrebné naozaj zabezpečiť e, pokojný život ľudí a ich bezpečnosť. Za posledných 20 rokov a nedávno sa v podstate celkom jasne preukázalo, že aké E, to má dopady na hospodársky e, pokrok a aká dôležitá je politická stabilita v tomto meritku. A takisto samozrejme e, je tu potrebné zhodnotiť aj otázku Um, rovnoprávnosti a spravodlivosti, pretože to sú veci, ktoré pravdepodobne viedli k takýmto nepokojom. Takisto som presvedčený, že je potrebné, že musíme skutočne vidieť, že sú krajiny, ktoré sú dostatočne stabilné a naše úsilie um, a náš príspevok uh, v nadväznosti na lepšie budovanie štátu, na um, lepšiu demokraciu uh, naozaj predstavuje predstavuje veľmi dôležitú prácu. Celý tento región pre nás predstavuje veľmi dôležitú strategickú oblasť, ktorá nemá dočinenia len s energetickými zdrojmi v tomto regióne, ale keď sa na to pozerá človek celkovo, um, tak v podstate tu ide o veľkú väčšinu tých štátov, ktoré predtým v podstate patrili do Sovietskeho zväzu, ak by sa vydali zlým fundamentalistickým smerom, tak si myslím, že by to znamenalo katastrofu. A práve preto si myslím, že by sme sa mali snažiť v podstate zabrániť takémuto vývoju. Je to samozrejme v našom záujme a je to v záujme aj našich záujmov vo všeobecnosti. A pokiaľ ide o sused členské krajiny, myslím si, že takisto nesú svoju zodpovednosť a nemali by sa snažiť budovať e, štáty na niečom, čo nepatrí do dnešnej doby. Ďakujeme veľmi pekne pánovi Brokovi. Dávam slovo pánovi Svobodovi na 3 minúty. Práve tak vám ďakujem za túto správu. Je to tak, diktátora zvrhnú, respektíve e, prezident, ktorý sa potom nanovo e, objaví, ten je oslavovaný a hovorí sa o demokracii a o pár mesiacov je to všetko vlastne znovu rovnaké. Takže e, tá demokracia v podstate by sa nemala nejakým spôsobom presadzovať len preto, aby to bol nejaký syn alebo dcéra nejakého diktátora, ktorí sa znovu dostanú k moci ale e, myslím si, že pokiaľ ide o správanie sa tohto prezidenta, že je vlastne istou indiciou. Indícia samozrejme nie je dostatočná, potrebujeme patričné dôkazy. A ak skutočne e, táto pani e, Madejeva nechce vlastne, aby to dopadlo s ňou tak ako s predchádzajúcim prezidentom, tak naozaj musí niečo spraviť. A Dôležité je, aby sa zabezpečil pokojný život pre Kyrgyzstanov a demokratický vývoj. Bohužiaľ v Kyrgyzsku e, to, čo sa nedávno stalo, nie je vlastne e, niečím, čo by e, v to, o tomto svedčilo Samozrejme, že v Kazachstanu sme tiež prijali veľa šťastia, ale také ideálne nie sú e, podmienky ani v Kazachstane, ani v mnohých iných krajinách, e, ktoré sú v e, bezprostrednom susedstve. A jednoducho, samozrejme, je nutné, aby sa tieto štáty vlastne rozhodli, preto, ktorou cestou sa vydajú. A to povedal aj môj kolega pán Brok Pán Morej samozrejme vykonáva veľmi dobrú prácu ako špeciálny vyslanec, ale toto bohužiaľ nestačí. A s pánom Steinmeierom bola vypracovaná um, stratégia v nadväznosti na stredoazijské uh, republiky. Uh, a samozrejme, že táto stratégia by mala byť vlastne stratégiou stability pre tento región. Nejde tu samozrejme len e, o zásobovanie energiou od e, e, Kyrgyzska až po Kazachstan, ale ide tu aj o politickú stabilitu a musíme si uvedomiť, že toto sú krajiny, ktoré ležia veľmi blízko Afganistanu. A samozrejme, že vieme, že aj v Kyrgyzstane je tá situácia veľmi krehká, veľmi problematická. Samozrejme, že tu ide aj o otázku ľudskosti a mali by sa, malo by sa zabrániť tomu, aby ľudia, ktorí tam žili, skutočne trpeli. A práve preto je potrebné e, naozaj uvažovať o demokracii, o ľudskosti, o humanite a práve preto je potrebné v podstate obnoviť poriadok v tejto krajine a poskytnúť im k tomuto nový impuls. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujeme pánovi Svobodovi. Pán Rinaldi, dve minúty. Ďakujem pekne. Vážená vysoká predstaviteľka, eh, v záveroch je aj posledná strana tejto Odisei. Tisícky strán. Ide o to ochrániť eh, duch manžela, aj jeho hrob, preto manželka tam dá svoje meno, aby predišla nejakým útokom nepriateľov, takže takéto útoky to je naozaj niečo, čo si my slubujeme od novej politickej triedy v Kyrgyzsku, ktorá nie je až tak nová. E, teší ma váš prístup pozitívny, ale e, ostražitý Treba však očakávať, vyžadovať jasné reformy, opatrenia. Netreba sa uspokojiť iba s jasnou e, cestovnou mapou, e, oživenie, obnova demokratických pravidiel. Nebolo tu totiž to e, všeludové hlasovanie. A treba taktiež účinne bojovať proti korupcii, aby e, bolo nezávislé súdnictvo v Kyrgyzsku a to ani zďaleka tak nie je v súčasnosti. A aj kvôli tomu e, treba e, zredukovať byrokratickú nomenklatúru a naviac je to prvá skúška v kritickej naliehavej situácii je to test pre e, stratégiu EÚ pre oblasť Strednej Ázie. E, tu majú obmedzený vplyv USA a preto tieto krajiny nemôžu e, ostať udusené Ruskom, takže je to test pre náš záväzok pani Lunaček. Frau viceprezidentin, frau reprezentantin. Äh, Vážená uh, predstaviteľka, už sme počuli o tých nádejach, a vždy je to tak, e, keď príde k revolúcii, že sa hovorí, že príde nový prezident, ktorý skutočne bude veľmi vážne brať záujmy obyvateľstva. Po demokracii, po takýchto rečiach sa obyčajne potom ukáže, že to nie je pravdou a že sa to vlastne deje, že sa vlastne deje to isté, čo sa dialo predtým e, v nadväznosti na jeho predchodcu. A práve preto je potrebné, aby EÚ masívne e, zasiala. Toto je vlastne požiadavka doby a vy ste pani Eštenová povedali a takisto som sa tomu potešila, že špeciálny vyslanec pán Morel bol vyslaný do tohto regiónu, ale ja si myslím takisto, že je veľmi dôležité, aby Európska únia, a dúfam, že od budúceho pondelka sa to tak stane v rámci rady, že e, táto stratégia EÚ e, v nadväznosti na Stredoazijské republiky e, sa bude presadzovať. A preto chcem sa opýtať, že čo chcete podniknúť na to, aby naozaj tento proces bol všeobjímajúci? A pretože je naozaj nutné, aby sme prispieli k tomu, aby tento región a Kyrgyzsko samotné sa stalo krajinou, kde skutočne ide o prácu, a spoločnú prácu a nie o konfrontáciu. Ja si naozaj myslím, že je to veľmi dôležité v nadväznosti na celý tento región a v nadväznosti na budúcnosť. Veľmi pekne ďakujeme, pani Lunáček. Teraz dávam slovo pani Verža na 2,5 minúty. Le... Vážený pán predseda, vážená podpredsednička, vážení kolegovia, situácia v Kyrgyzsku je veľmi nestabilná, pritom táto krajina bola, možno aj je, spomedzi tých, ktoré boli najotvorenejšie voči demokratickým inštitúciám. E, revolúcia v tu 2005 e, bola zdrojom obrovských e, nádejí. Pán Bakie však zlyhal, nevedel zareagovať na požiadavky obyvateľstva a rozvinula sa e, korupcia, dokonca sa na nej podielal, vyprázdnil pokladnice aj so svojou rodinou a ten režim bol čím ďalej tým viac autoritatívny a obhajcovia ľudských práv a novinári si to doslova zlízli. Po 7. apríli, po nepokojoch bola eh, vytvorená dočasná vláda, ale pán Bakiev zdá sa sa ešte nevzdáva, aj keď opustil krajinu a nové nepokoje sa opäť odohrali včera na juhu krajiny aj okolo hlavného mesta Biškek. Pani Eštonová, táto krajina má strategický význam nielen z vojenského hľadiska, Nemôže to byť e, iba ihrisko veľkých veľmocí. EÚ napriek niektorým prehláseniam ešte stále nie je dostatočne prítomná v tejto časti sveta. Podpora diplomatická prítomnosť je nedostatočná. Stačí sa pozrieť na oznámenia o situácii v Kyrgyzsku, aby sme sa o tom presvedčili. Hovorí sa iba o USA, o Rusku a o Kazachstane, ktorý teraz má predsedníctvo OECD, pritom podpora EÚ je zásadná pre nezávislosť tejto krajiny. Pani predstaviteľka, máte e, pravdu, najdôležitejšie je obnoviť právny štát, ale treba ísť rýchlo aj nad rámec tohto a vytvoriť, tak ako to už povedali niektorí kolegovia, skutočnú stratégiu pre túto časť sveta. Áno, musíme pomôcť tejto krajine bojovať proti chudobe, pretože 40 e, obyvateľstva obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Taktiež e, treba uľahčiť hospodársky rozvoj, tak ako ste povedali, e, hlavne v oblasti vzdelávania zdravia, ale aj e, v oblasti dodávok vody. To je kľúčová otázka v tejto časti sveta. Naozaj musíme podporiť demokraciu a obhajovať ľudské práva. To je absolútne naliehavé v súčasnosti Pani e, podpredsednička, e, my sme zodpovední za to, aby e, táto krajina nesklzla do extrémizmu a smerom k novému autoritatívnemu režimu, ale to neznamená, že sa mu máme miešať do vnútorných záležitostí. Nemáme pomoc Kyrgyzsku opäť dôverovať demokracii. To je kľúč k tomu, aby Kyrgyzsko zohrávalo úlohu ťahuňa v tejto časti sveta. Ďakujem pekne, pani Veržia. Teraz má slovo kolega Provera na minútu. Kole- Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Situácia v Kyrgyzsku je veľmi dôležitá pre stabilitu v Strednej Ázii. Tu má EÚ mimoriadne záujmy, ktoré súvisia s dodávkami surovín a energie. Po nepokoju zo 7. apríla je dôležité obnoviť e, demokratický režim Treba samozrejme zohľadniť miestnu e, situáciu. Musia byť slobodné e, e, služby, pardon, voľby. Vieme, že obrovské množstvo zbraní bolo zhábaných tajnými skupinami a teda hrozí aj terorizmu v tejto oblasti. Európa spolu s ďalšími, hlavne s krajinami OECD, pardon, OBSE by mali E, sa snažiť podporiť demokratické inštitúcie menej skorumpované vďaka hlavne pozorovacej e, volebnej misii ale nič si nemôžeme nahovárať. E, nový režim to ešte neznamená, že bude nastolená skutočná demokracia. To musí prejsť skutočným politickým rastom aj občanov. E, každý si musí uvedomiť svoje práva a taktiež si uvedomiť spoločné e, práva. V tejto oblasti budeme musieť dlhodobo pôsobiť. Ďakujem pekne, pán Provera. A teraz na dve minúty pani Vajdere. Ďakujem. Ďakujem pekne. Minulý týždeň tie nepokoje v Kyrgyzstane e, viedli e, k veľkej politickej aj spoločenskej kríze. E, ústavný súd, alebo áno, ústavný súd bol vlastne rozpustený a Bakio oznámil, že v skutočnosti ten podpísaný list o jeho odstúpení bol sfalšovaný a v skutočnosti Bakio nikdy neodstúpil. Teraz sú tu rôzne malé skupiny, ktoré sa snažia prevzať kontrolu nad e, rôznymi e, regionálnymi orgánmi, pričom e, sú tu obavy z ďalších, ďalšieho, ďalšieho násilia v regiónoch. V regiónoch. V celom Kyrgyzsku je veľká neistota, násilie, všelijaké ozbrojené lúpe, že sa tam konajú a tak ďalej. Pričom aj záujmy EÚ alebo ľudí z EÚ, ktorí sa nachádzajú, tie sú tiež ohrozené a nám sa e, nedarí nejakým spôsobom e, tú situáciu vylepšiť. E, miestni obyvateľia mm, vnímajú situáciu ako veľmi nejasnú. Pani, pani Baronka tu nás spomenula e, isté e, kroky do budúcna, ktoré by sa dali e, prijať, ale v skutočnosti momentálne potrebujeme okamžité opatrenia, aby sa toto zmenilo. Kyrgyzsko je veľmi dôležitá strategická krajina pre nás. Potrebujeme mať silnejšiu prítomnosť, tam treba lepšie spolupracovať našej strany z OSN, z OBS, z USA, ak chceme Eh, obhajovať záujmy aj občanov Kyrgyzstanu, aj európskych občanov, ktorí tam žijú, ale sú momentálne neschopní obhajo- eh, ochrániť svoje vlastné životy a svoje, svoj majetok. Treba takisto eh, preskúmať príčiny a dôsledky týchto nepokojov. Pokiaľ ide o agentúru pre rozvoj a ehm, Ehm, takisto aj tú ehm, Kyrgyzskú banku, tam to, to sú tiež veci, ktoré treba ešte e, preskúmať. Ehm, pokiaľ nebudeme mať e, ku Kyrgyzsku veľmi taký strategický prístup, môže sa ľahko e, stať, že si podkopeme vlastne našu vlastnú reputáciu nielen v tomto regióne, ale aj na celom svete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dve minúty. Eh, pán poslanec Teokáros, nech sa páči. On. Ďakujem pekne. Eh, pán predsedajúci, eh, pani vysoká predstaviteľka, počas 20 rokov nezávislosti Kyrgyzska už v tejto krajine bolo Eh, viacero eh, režimov, ale len málo ktorý z nich konal v prospech eh, demokratických inštitúcií. Ja za posledných 15 rokov môžem povedať, že som osobne bol zaangažovaný ako člen viacerých výborov na osude tejto krajiny a musím povedať, že tí ľudia, ktorí boli v moci, boli pri moci ešte možno predvčerom, patrili tiež do tejto skupiny ľudí, ktorú som spomínal. Musím eh, povedať, eh, že eh, momentálne je situácia taká, že sa môže vlastne celá krajina, tak povediať, rozpadnúť, respektíva môže tam ľahko dojsť k občianskej vojne v skutočnosti, ale sú Kyrgyz veľmi mierumilovný národ, možno, že ste viacej čítali toho známeho kyrgyzského autora, ktorý nás tu nakoniec aj pred pár rokmi navštívil a dobre teda aj z jeho písania viete, že e, nespravodlivé, nespravodlivá situácia v krajine môže ľahko viesť k násiliu a teda naozaj možno Kyrgyzsko sa nachádza na prahu občianskej vojny. Otázka e, znie, e, teda že, situácia je taká, že e, v Kyrgyzsku sú viaceré e, zahraničné elementy, cudzie elementy prítomné a prítomnosť OBS podľa všetkého žiadne um, žiadne plody svojej práce nejakým spôsobom um, neprináša. Ehm, v krajine vlastne počas demokracie alebo tzv. demokracie um, nedošlo k žiadnej modernizácii, zlepšeniu situácie. ľudia tam žijú pod uh, hranicou chudoby, preto parlament musí ďalej uh, pracovať s komisiou aj s radom na tom, aby sa tá situácia v Kyrgyzsku zmenila, aby koniec eh, konec koncov aj naša vlastná stratégia voči tejto krajine bola prehodnotená delegácia Európskeho parlamentu e, musí spolupracovať s demokratickými inštitúciami v krajine, v krajine a musí takisto pracovať aj e, na, e, na demokratizácii, na vzdelávanie a tak ďalej. Je tu tiež to vysoké riziko toho, že dojde k veľkej destabilizácii v celom regióne. Pokiaľ my chceme tomu zabraniť, treba konať hneď teraz. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame Eh, k časti Catch the Eye a ako prvý, ako prvá vystúpi pani Bazesku. Eh, nech sa páči. Ďakujem pekne. Situácia v Kyrgyzsku je mm, veľmi nepríjemná. Je to krajina, eh, ktorá má strategickú mm, lokalitu. Máme tam aj americkú vojenskú základňu, ktorá je veľmi dôležitá kvôli bojom v Afganistane. Sú tam aj ruské jednotky a je veľmi nepríjemné, že za posledné týždne tie protesty e, e, vyústili až do násilia, že tam aj niektorí ľudia zomreli. Orgány musia prijať také opatrenia, aby sa e, ochránili práve že ľudské životy. Dokonca ešte aj včera e, dochádzalo k, e, k bojom medzi Turkom, medzi etnickým, e, medzi teda tu, e, etnickými Turkami, medzi etnickými Rusmi a medzi etnickými e, Kyrgyzmi v krajine. je potrebné, aby sme sa pozorne e, venovali tomuto kritickému konfliktu, e, aby sme poskytli krajine humanitárnu pomoc a mm, prispeli teda k stabilizácii situácie. E, ďakujem pekne. Ďalej pán Ivo Bajgo, nech sa páči. Spoštovaná gospa Ashton, my sme tu, keď Vážená pani Ashton, Prišli sme sem, aby sme sa rozprávali o udalostiach, ktoré sa odohrali v Kyrgyzsku a prišli sme sem kvôli tomu, aby sme naozaj podľa možnosti prispeli k stabilizácii situácie v tejto krajine. Je aktívny postoj EÚ voči tejto krajine je veľmi dôležité, ale práve tak je dôležité, aby sme e, naďalej sa angažovali, pokiaľ ide o to, čo sme vlastne z tejto agendy odstránili. Ale toto je veľmi aktuálna záležitosť a v súčasnosti sú ohrozené ľudské životy. A toto musím počiarknúť, pretože to sú aktivisti Saharávio, ktorí sú v marockej vezení a e, ktorí pravdepodobne e, zomru, pretože zahájili hladovku. A chcela by som sa obrátiť na vás, pani Eštena, spolu na, a, aj na vašich kolegov, aby ste vyriešili tento problém predtým, ako bude príliš neskoro. Ďakujeme, pán Weigl. Všetci tí, ktorí požiadali o rečnícky čas, budú hovoriť. Musíte len počkať, kým príde na vás e, čas. Vážený pán predseda, e, nedávne udalosti, ktoré sa odohrali v Biškeku, e, sú alarmujúce. Prezident Bakiev slúbil demokraciu a ľudské práva a namiesto toho to bola korupcia, bratríčkovanie a Kyrgyz Slovensko skutočne za posledné roky bolo zachvatené islamským radikalizmom. A práve preto je dôležité, aby sme uznali novú vládu pani Otunbajevovej. A <clears throat> samozrejme, že Rusko podporovalo zvrhnutie predchádzajúceho režimu Pani Otunbajevová bola predtým vyslankyňou e, v EÚ, e takže ona veľmi dobre vie, akým spôsobom fungujeme. A samozrejme, že je veľmi dôležité, e, aby sme si uvedomili, že je tam americká vojenská základňa a preto by sme mali v podstate toto podporovať a podporovať aj ISAF. Teraz dávam slovo pánovi Borisovi. vážená pani predsednička. Päť rokov dozadu od tzv. tulipánovej revolúcie prišlo k novej krvavej revolúcii. okrem nepotizmu, korupcie a um, toho, že krajina um, naozaj v krajine neexistoval uh, právny poriadok. Táto krajina je v súčasnosti v hroznej situácii. Myslím si, že by bolo veľmi dobré, keby sme si vypočuli od Piera Morla, aká je v súčasnosti situácia v Kyrgyzsku. Kyrgyzsko je v ruskomkej sfére vplyvu a takisto je tam aj americká základňa. A myslím si, že na takomto mieste musí EU zohrávať svoju úlohu, pokiaľ ide o budovanie demokracie a posilňovanie vnútornej bezpečnosti v tejto krajine. V súčasnosti je už 80 ľudí mŕtvych a to je skutočne veľmi vážne a preto vám prajem naozaj všetko dobré do toho, aby sa vám to podarilo vyriešiť. Ďakujeme, pán Boris, pán Preda. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Súčasný diktátor, eh, prezident Kyrgyzska nie je prvým ani posledným vodcom, ktorý sklamal. Predtým bol veľkou nádejou a jeho meno sa spájalo s demokraciou, ale to, čo teraz vidíme, je, že bez pevných inštitúcií môže byť ktorýkoľvek politik sklamaním, môže byť zachytený do korupcie, vydierania, nepotizmu a nemôžeme zabudnúť na to, že tam je ruská vojenská základňa, je tam americká e, vojenská základňa na území Kyrgyzska a vydieranie sa vždy v podstate e, používalo a v nadväznosti na vzťahy so Západom. Nikdy neprišlo ku koncenzu politických e, síl a teraz je urgentne a naliehavé to, aby sme zastavili násilie. Musíme nájsť veľmi rýchle riešenie, aby sa skutočne toto násilie ukončilo, pretože nie je možné hovoriť o novej ústave v krajine, kde prevláda násilie. Ďakujeme teraz pán Silvestris. Situácia v Kyrgyzsku je naozaj alarmujúca, hlavne keď e, sme si vypočuli ministrov e, zahraničných vecí. E, budúcnosť Kyrgyzska čím ďalej, tým viac sa stane súčasťou Ruska. Nie je istá budúcnosť krajiny. Boh vie, kde skončí prezident Bakiev boli veľké nepokoje, ktoré žiadali jeho odstúpenie. Kyrgyzsku žije 5 miliónov obyvateľov, ale je tam aj ruská, aj americká základňa a to je naozaj e, unikátne. Treba sa teda vyhnúť e, občianskej vojne a musíme pomôcť tejto krajine na ceste e, k parlamentnej prezidentskej republike nadchádzajúcich šiestich mesiacoch. Pani Eštonová, vy ste to povedali, nebude to možné bez eh, spolupráce na dvoch eh, frontoch, eh, na diplomatickom, ale aj na konkrétnom materiálnom a musíme veľmi rýchlo poskytnúť pomoc Kyrgyzsku, aby sme naozaj predišli nejakým spoločenským nepokojom je to ďalší test pre EÚ, nie je to Haiti a dúfam, že v Kyrgyzsku budeme na čas. Ďakujem. Prosím, aby ste hovorili trošku pomalšie, pretože v kabinách sa to potom ťažko sleduje. Teraz ďalší rečník. Pán Obermajer. Pán Obermajer, ďakujem za slovo, e, pán predseda. Keď sa rozpadol Sovietský zväz, e, tak sme preča- očakávali, že sa nové demokracie vlastne sami od seba e, rozvinú. A veľmi dobre vieme, že oni za sebou nesú vlastne aj toto obdobie, ktoré vlastne vtedy pretrvávalo za Sovietskeho zväzu. Je tu samozrejme príliš veľa religióznych a kultúrnych konfliktov, ku ktorým v týchto krajinách prichcú tu častokrát korupčné e, klany, ktoré sa vlastne obohacujú na úkor obyvateľstva. Keď sa začalo strieľať do e, ľudí v Biškeku, boli to tadžickí vojaci a práve preto je potrebné si uvedomiť, že týmto by mohla byť ohrozená vlastne situácia v, na celej Strednej Ázii Myslím si, že prítomnosť OSN nie je správnou eh, záležitosťou, pretože sa spája aj s prítomnosťou v Afganistáne a preto je dôležité eh, podať pomocnú ruku a potrebné je bojovať proti korupcii, pretože tieto miestne klany jednoducho muznú, musia zmiznúť, lebo len potom vlastne má demokracia šancu v týchto krajinách. Veľmi pekne ďakujem. Pán Benarat. Pani Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, európsky projekt, naberá, e, projekt Európena naberá nový rozmer. Takáto knižnica bude svedčiť o bohatstve našej literatúry. Zapojenie viacerých krajín je e, dôležité e, a dotýka sa to aj veľkej hlavnej hodnoty rešpektovanie kultúrnej a jazykovej rôznorodosti dôležitým partnerom bola Afrika, ale tu to bolo poznačené otroctvom a kolonializmom. Musíme odškodniť tento uh, svetadiel, ale vďaka Európeane môžeme prispieť e, k kultúrnemu rozmachu e, Afriky. Amatu Pateba, malský e, intelektuál, povedal, že v Afrike, keď zomrie miliarda, tak ako keby zhorela knižnica. E, tieto diela sú výsledkom snaženia etnológov a ostatných expertov No a naberá to teda univerzálny rozmer. Takto môžeme zachovať a podporiť e, rôznorodosť ľudstva, na ktorej nám všetkým záleží. Ďakujem pekne. Vážená kolegyňa, teraz dáme slovo na záver pani Eštonovej, e, vysokej predstaviteľke, podpredsedničkej komisie. A e, myslím, že treba to tam doplniť, e, teda to, že ste aj podpredsednička, nielen vysoká predstaviteľka. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz sedím na strane e, komisie. E, vážení poslanci, hovorili ste o dôležitých bodoch a za ten krátky čas sa pokúsim zareagovať na čo najväčší počet pán Brok aj s pánom Tanokom a ostatnými hovorili o význame E, tejto krajiny, ktorá je jedna z najchudobnejších a je najväčším príjimateľom pomoci EÚ na obyvateľa. A samozrejme súhlasím, že sociálny a hospodársky e, rozvoj je veľmi dôležitou súčasťou stratégie, ktorú máme vypracovať. Pán Svoboda hovoril o význame toho, aby sme sa ubezpečili, že to, čo sme svetkom, sú skutočné politické reformy. My spolupracujeme s OSN a, a OBSE Ehm, mnohí sa tam boli pozrieť v minulých dňoch a ehm, všetci potvrdili, že tie reformy sú naozaj kľúčové pre budúcnosť. A úplne súhlasím s, o, o tom, e, s tým, že tá politická stabilita tohto regiónu je veľmi dôležitá. Máme e, stratégiu pre túto časť Strednej Ázii, prehodnotíme ju ale aj v rámci mojich, e, mojej služby sa e, pozrieme na to, čo by sme mali spraviť v tejto oblasti a ako spojiť snahy komisie a rady. No a potom, e, áno, správne tu oznelo, že by sme mali byť konštruktívni, pozitívni, ale aj obozretní. A súhlasím aj s tými, ktorí hovorili, že dôležitý je právny štát, urobíme všetko, čo sa bude dať, aby prevládal e, právny štát, aby teda bolo nezávislé e, súdnictvo, ale aby boli aj politické a ústavné reformy, ktoré sú zásadné. Potom sa hovorilo o voľbách. Ehm, myslím, že my sme povedali, že to naozaj bolo ďaleko od tých medzinárodných štandardov, ktoré si želáme. Ehm, je dôležitá aj e, finančná e, podpora, okrem toho všetkoho, čo som už spomenula. E, jeden e, príklad je to je tam veľká krajina, ktorá poskytuje väčšinu vody v tej oblasti a my sa zaujímame o túto oblasť už vyše 5 rokov a opäť pôjdeme do tejto krajiny, ako náhle utichne tá situácia. Takže to sú iba niektoré tie prvky, ktoré by som chcela spomenúť. Myslím, že mm, sme dostatočne prítomní v tejto oblasti. Pán e, Morel tam bol niekoľko dní a keď sa vráti, tak nás e, poinformuje a 27. apríla taktiež e, budú poskytnuté najnovšie informácie. E, dostávame však e, neustále aktuálne informácie aj od našich kolegov. Takže naozaj dostatočná prítomnosť. Ja chcem zdať hold Morelovi a jeho týmu za to, čo už spravil. Dôležitosť demokracie, tak ako povedal pán Provera, to naozaj je niečo, čo nemôžeme preceniť potom to, čo hovorila pani Videira, nestabilita, e, nedostatočná bezpečnosť a tak ďalej. Musíme vedieť, čo sú priority pre nadchádzajúce dni. Ja myslím, že e, zatiaľ sme naozaj konali veľmi dobre. Niektorí e, príslušníci súčasnej vlády sú e, bývalí obhajcovia ľudských práv, ktorí boli utlačení bývalým prezidentom a boli podporovaní EÚ, e, samozrejme aj e, vami poslancami. Nemám teda ilúzie o politike v tejto krajine a v tejto oblasti, ale myslím, že naozaj musíme dať šancu tom, tejto vláde, aby sa mohla e, vytvoriť a aby mohla uskutočniť tie politické a ústavné e, reformy. Budú zorganizované e, voľby, takže musíme im poskytnúť e, podporu No a tu sa chcem naozaj ešte raz poďakovať e, za vaše pripomienky a budeme naďalej e, implementovať stratégiu. No, Ďakujem pekne, e, pani Baronka, pani podpredsedníčka komisia, vysoká predstaviteľka. Teraz prechádzame k vášmu vyjadreniu k samitu EU-Kanada. To je ďalší bod na našom programe. Dostal som tri návrhy na uznesenie v rámci